Good morning, everyone. If you can take your seats and prepare your... Dobré ráno prajem všetkým. Ak ste už usadení, tak vás poprosím, aby ste si pripravili hlasovacie kartičky. Budeme hlasovať elektronicky. Dobre, takže prvé hlasovanie. Predbežná dohoda. Ide o liehoviny. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté. Ďalšie sa týka takisto predbežnej dohody. Ide o emisie CO2, pokiaľ ide o nízkotonážne vozidla. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a je to prijaté. Teraz budeme hlasovať o predbežnej dohode ohľadne jednorázového využitia plastových produktov. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Dnes budeme hlasovať o návrhu, na zne, e, návrhu uznesenia. Sú tu viaceré výhrady, námietky, pokiaľ ide o geneticky modifikované rastliny. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz to isté, čo sa týka kukurice. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz to isté takisto, pokiaľ ide o kukuricu MON 87403. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz e, geneticky modifikovaná bavlna. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a je to prijaté. Teraz budeme hlasovať o ústnej otázke. Pokiaľ ide o stratégiu pre dlhodobé, dlhodobé znižovanie skleníkových plynov v Európskej únie, to je ústna otázka pre Európsku komisiu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie, je to prijaté. Zdá sa, že to je obdobné. Teraz budeme hlasovať o tej istej ústnej otázke, ale adresovanej rade. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté. Teraz budeme hlasovať o navrhovanom stanovisku, pokiaľ ide o implementáciu právnych ustanovení a spoločného vyjadrenia, pokiaľ ide o zabezpečenie parlamentnej kontroly nad decentralizovanými agentúrami. Začneme s kompromisným návrhom číslo 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. 8. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 9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 zdržali sa, EKR je za, prijaté, 25, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 4, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté, 13, ktoré, kto je za, kto je proti, zdržali sa, overme si 30. Končím hlasovanie. Prijaté. 31 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti. Overme si. Prvú časť otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť, kto je za, kto je proti zdržali sa prijaté. Jednotka, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Finálne hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz ideme hlasovať o návrhu správy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 Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté. 29 za, proti, zdržali sa, overme si. Končím hlasovanie. Prijaté. 261 vypadáva. A teraz ideme na 277, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Overme si 277. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 278, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 283 a Agri 34 za, proti, zdržali sa prijaté. 292 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. Agri 40 za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalšie vypadáva kompromis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 kto je proti? EPP je za alebo proti? Za? Tak potom je to prijaté. Agri 46. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Musíme... Ako reagovalo EPP? Prijaté. Dobre. Kompromis 8. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté.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 proti, zdržali sa zamietnuté. 59 za, proti, zdržali sa prijaté. 398 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 60 za, proti, zdržali sa prijaté. 399 za, proti, zdržali sa prijaté. 400 za, proti, zdržali sa prijaté. Agri 53 za, proti, zdržali sa, prijaté. 404 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. 62 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 408 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 409 za, proti, zamietnuté, 410 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 411 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijaté, agri 55 za, proti, zdržali sa prijaté, agri 56 za, proti, zdržali sa, prijaté. 66 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 67, pardon, tam nie je hlasovanie, kompromis 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 13, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 426, kto je za, kto je proti, EPP za, tak je to prijaté. 430, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 78 za, proti, zdržali sa prijaté. 431 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 81 za, proti, zdržali sa prijaté. 82 za, proti, zdržali sa prijaté, 434 za, proti, zdržali sa prijaté, 84 za, proti, zdržali sa prijaté, 437 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 438 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 88 za, proti, overme si. Končím hlasovanie. Prijaté. 439 za, proti, zdržali sa, prijaté. 440 za, proti, zdržali sa, prijaté. 441 441 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 443 za, pardon, toto vypadáva, 444 za, proti, zdržali sa prijaté, 92 za, proti, zdržali sa prijaté, 446 za, proti, zdržali sa prijaté, 447 za, proti, zdržali sa prijaté, 93 za, proti, zdržali sa prijaté, prijaté. Kompromis 14a za, proti zdržali sa prijaté. Agri 1 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 126 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 127 za, proti, EPP je za alebo proti. Je to prijaté. 130 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Trojka za, proti, zdržali sa, prijaté. 131 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 4 za, proti, zdržali sa prijaté, Agri 10 za, proti, zdržali sa prijaté, 139 za, proti, zdržali sa, Overme si to. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 140 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 5, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 141 za, proti, zdržali sa prijaté. Agri 11 za, proti, zdržali sa prijaté. 144 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 151 za, proti, zdržali sa, zelení, GUE, nehlasovali o ničom, tak 151 ešte raz za, proti, zdržali sa, prijaté. 152 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. Agri 14 za, proti, zdržali sa prijaté. Agri 13 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 154 za, proti, zdržali sa prijaté. 8 za, proti, zdržali sa prijaté. 155 za, proti, zdržali sa prijaté. 156 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 10 za, proti, zdržali sa prijaté. 170 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 171 za, proti, zdržali sa, prijaté. Agri 17 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 172 za, proti, zdržali sa, prijaté. 100 175 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 176 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 177 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 178 za, proti, overme si. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Agri 18, ústny pozmeňujúci návrh, ktorý je tu napísaný. Chcela by som vedieť, či je niekto proti tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu. Nie. Tak hlasujme s týmto ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kto je za? Agri 18 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Proti. Zdržali sa prijaté. 179 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 180 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 171 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 172 za. Proti zdržali sa, zamietnuté. 173 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 194 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Agri 21 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Agri 22 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 195 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 196 za a Agri 23 teda za, proti, zdržali sa, prijaté. 198 198, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Agri 24 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 199 za, proti, zdržali sa prijaté. 200, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 202, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 222 za, proti, zdržali sa prijaté. 202 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 203 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 204 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 205 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 207 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Agri 25 za, proti, zdržali sa, prijaté. 210 za, proti, zdržali sa, prijaté. 211 a Agri 26, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Finálne hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a je to prijaté. Teraz budeme hlasovať o návrhu správy implementácia smernice o cezhraničnom zdraví, poskytovaní zdravotných služieb. Vidíš ty? Amendment 70. 70, kto je za? Proti? Zamietnuté. Imko 1 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Kompromis 20 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 32 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 73 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Kompromis 21 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 75 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 30 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 31 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 39 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Imko 10 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 30 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 20, 25 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Imko 2 za. Nie, nie, pardon. 22 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 23 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 24 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 102 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 104 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 33 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 106 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 26 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 27 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 28 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 116 za, e, bolo stiahnuté v poriadku. 29 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 123 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 136 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 137 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 138 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 139 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 140 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 133 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 145 za, proti, kto sa zdržiava schválené. Imko 9 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 147 za, proti, kto sa zdržiava schválené, kompromis 34 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 35 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 154 za, proti, overíme si to elektronicky. E, hlasovanie uzatváram. Schválené.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 42 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 40 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 41 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 181 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 183 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté. Imko 13 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 184 za, proti, kto sa zdržiava Zamietnuté. Kompromis 2. Za, proti, kto sa zdržiava schválené. 6 za, proti, kto sa zdržiava schválené. Kompromis 3 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 14 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 13 za, proti. EPP sú proti. Overíme si to elektronicky, nech sa páči. Zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 5 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 23 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 6 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 8 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Imko A za, proti, kto sa zdržiava, schválené za, proti, kto sa zdržiava schválené. Mko E za, proti, kto sa zdržiava schválené. Kompromis 7 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 12 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 32 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Kompromis 9 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 10 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 37 za, proti, kto sa zdržíva zamietnuté, 38 za, proti, kto sa zdržíva zamietnuté. 11 za, proti, kto sa zdržíva schválené. 46 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 16 za, proti, kto sa zdržíva schválené. 48 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté. 15 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 17 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 18 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 62 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 19 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. C2 Zdá sa, že to, o tom nemusíme hlasovať. Nenamie, nenalieham. Jeden za, proti, <clears throat> zamietnuté. Kompromis 1 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. A teraz konečné hlasovanie elektronicky. Prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Aha, je to, je to schválené. Blahoželám, bolo veľa kompromisných, pozmeňujúcich, doplňujúcich návrhov. Návrh správy o uplatňovaní smernice 128 udržateľné používanie pesticídov. 55 za. Proti. To sa zdržiava. Schválené. Agri 2 za. Proti. To sa zdržiava. Schválené. 14 za. Proti. To sa zdržiava. Schválené. Kompromis 1 za. Proti. Kto sa zdržiava. Schválené. 67 za. Proti. Kto sa zdržiava. Zamietnuté. Máme si to overiť, dobre? Prosím, hlasujte. Možno, že liberáli ma trošku zmiatli. Schválené. Kompromis 2 za. Proti, kto sa zdržíva schválené. Angry 26 za. Proti kto sa vás Schválené. Kompromis 3 za. Proti. Kto sa vás Schválené. Kompromis 12 za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. 87 za. Proti. Kto sa zdržiava? Overíme si to elektronicky. Uzatváram hlasovanie, je to schválené. 90. Po častiach prvá za, proti. Kto sa zdržieva zamietnuté. Druhá časť za, proti. Kto sa zdržieva zamietnuté. Deväťdesiat za, proti. Kto sa zdržiava schválené. 96 za, proti, kto sa zdržíva za, zamietnuté, 99 za, proti, zamietnuté, 102 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté, 100 za, proti, ehm, liberáli proti, zamietnuté, 101 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 111 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 13 za, proti, kto sa zdržiava, overíme si to. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Kompromis 10 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 128 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. Kompromis 11 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Sto za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 147 za, proti, to sa zdržieva zamietnuté. 148 za, proti, kto sa zdržiava. Overíme si to. Mm, veľa rúk som nevidela. <clears throat> Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 149 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 150 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 151 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 152 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté. Agri 4 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 153 za, proti, kto sa zdržieva schválené. Kompromis 5 za, proti, kto sa zdržieva schválené. Kompromis 6 za, proti, kto sa zdržieva schválené. 158 za, proti, kto sa zdržieva zamietnuté. 160 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté. EPP boli za alebo proti? Je to teda schválené. 162 za. Proti. Kto sa zdržiava schválené? Kompromis 7 za. Proti. Kto sa zdržiava schválené? Kompromis 8 za. Proti. Kto sa zdržiava schválené? 197 za. Proti. Kto sa zdržiava zamietnuté? 198 za proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 164 za, proti, kto sa zdržiava schválené, Agriš pardon, 167 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 171 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 168 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 169 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 170 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 174 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 178 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 188 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 194 za, proti. Zelený, za či proti. 194 ešte raz za. Proti. Kto sa zdržiava schválené. 196 za. Proti. Nie je to jasné, overíme si to elektronicky, prosím hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 201 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovanie? Schválené. Overme si to. 201 za. Teda prosím, elektronicky hlasujte. Pán Hojsling nie je spokojný. Uzatváram hlasovanie. Už je to uzatvorené. Schválené. 199. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválené. Kompromis 9 za. Proti? Kto sa zdržiava? Schválené. Agri 18 za. Proti? Kto sa zdržiava? Schválené. 205 za proti, kto sa zdržieva schválené. 206 za, proti, kto sa zdržieva schválené. 207 za, proti, kto sa zdržieva zamietnuté. 221 za, proti, kto sa zdržieva schválené. 223, ale máme tu doplnenie. 225 za proti, kto sa zdržieva schválené, 223 za, proti, kto sa zdržieva zamietnuté. 237 za, proti, kto sa zdržieva zamietnuté. 238 za, proti, kto sa zdržieva schválené. 241 za, proti, kto sa zdržieva zamietnuté. 242 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 243 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 245 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 247 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 246 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 248 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 250 a 251 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté. 252 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 253 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 254 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 255 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 256 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 257 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 258 a Agri 39 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Ďalšia strana, 260 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Agri 35 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 262 za, proti, kto sa zdržiava. Overíme si to elektronicky. Hlasovanie je otvorené. Kvôli vám si to overujem, je to schválené. Agri 17 za, proti, kto sa zdržiava schválené. Agri 32 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté. Agri 34 za, proti, kto sa zdržiava schválené. Agri 40 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 39 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 40 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 41 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 42 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 43 za, proti, kto sa zdržiava, schválené.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 a 4 za. Proti, kto sa zdržiava schválené. 5 za, proti, kto sa zdržiava schválené. Neviem, zelený za alebo proti, takže schválené. 6 a 7 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 8 a 9 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 10 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 12 za, proti, kto sa zdržiava schválené. Overme si 12. -ku. za. Bolo to schválené. 13 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 14 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté 15 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté 16 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté 18 za, proti, kto sa zdržiava schválené 19 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté 20 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté 21 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté. 22 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté. 23 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté. 24 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté. 25 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté. 26 za, proti, kto sa zdržiava schválené na záver elektronicky. Prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Okay, now we are going to vote on draft Takže teraz budeme hlasovať o návrhu stanovisk k absolutóriám. Um, the first one is on European... prvé sa bude týkať Európskej komisie. Povedzte,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 Záverečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Teraz absolutárium, absolutórium pre EFSA. Pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 2 za, proti, zdržali sa. ALDE je proti, zamietnuté. 3 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Štyri v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 5 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. 2 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 6 za, proti, zdržali sa, Aldo je proti, alebo za? Nech sa vyjadria. Čiže proti, je to zamietnuté. Sedem za, proti, je to zamietnuté. Osem. Ehm, overíme si šestku, otváram elektronické hlasovanie. Šestku. Koniec hlasovania. Vy ste povedali, že ste proti. E, prijíma sa. Vraciame sa k návrhu 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 10 za? Proti? Zdržali sa prijatí. 11 za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. E, prijatí. 12 za, proti, zdržali sa zamietnutí. A záverečné hlasovanie elektronické. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. No, stanovisko je prijaté. Teraz absolutorium pre Európsku agentúru pre životné prostredie. Ehm, budeme hlasovať o návrhu 1, 2, 3. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Konečné hlasovanie elektronické. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. A je to prijaté. Absolutorium pre ECHA. Pozmienujúci návrh číslo 1 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 2 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 3 za, proti, zdržali sa prijatí, 4 za, proti zdržali sa prijatí, 5 za, proti zdržali sa zamietnutí. Konečné hlasovanie, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. A je to prijaté. EMA, tu máme 4 hlasovania, ktoré spájame do jedného. Pozmeňujúci návrh 1, 2, 3, 4, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Konečné hlasovanie Elektronické otváram. Hlasovanie, koniec hlasovania. A je to prijaté. Absolutórium pre ECDC. Štyri hlasovania v jednom. Pozmeňujúci návrh 1, 2, 3, 4. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnutí. Konečné hlasovanie. Otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. A stanovisko je prijaté. A podarilo sa mi to všetko zvládnuť ešte do 11. Veľmi pekne vám ďakujem za spoluprácu. At 11.15 we have... Uh... O 4 na 12 vystúpi minister polnospodárstva v mene predsedníctva. Takže máme teraz prestávku 15 minút.

Uh, Takže pokračujeme v našom zasadnutí. Teraz by som chcela privítať ministra polnohospodárstva z Rumunska. Je to krajina, ktorá v súčasnosti poprvýkrát predseda Európskej únii, e, Rade Európskej únie, čiže chceli by sme privítať e, Rumunské predsedníctvo veríme, že bude úspešné. Pán minister, ďakujeme vám za vašu prítomnosť medzi nami vo výbore pre životné prostredie. E, naša pozornosť je sústredená na otázky týkajúce sa polnospodárstva a životného prostredia a chcela by som vás bez ďalšieho zdržiavania pozvať, aby ste predstavili vaše priority v tejto oblasti. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem pani predsednička, milá Adina a ďakujem aj za, túto úvodnú, za toto úvodné predstavenie. Ďakujem za možnosť prehovoriť a aj za to, že ste ma uistili o vašej spolupráci. Začnem teda svoju prezentáciu ktorú mám v zásade povinnosť e, urobiť e, vo vašom výbore. Teda vracím sa k tomu. E, úvodom by som chcel povedať, že si cením túto možnosť, vážení členovia Výboru pre životné prostredie hovoriť dnes o prioritách rumunského predsedníctva Rady Európskej únie. E, pri tejto príležitosti by som vám chcel odovzdať pozdravy rumunských farmárov, ako aj pracovníkov v oblasti potravinárskeho priemyslu, ako aj v pridružených oblastiach za politiku, ktorú presadzujete. Pre moju krajinu je veľmi dôležité, že e, sa ujímame tejto funkcie 12 rokov od nášho pristúpenia. Máme pred sebou veľmi náročné obdobie, pretože v rámci Európskej únie dôjde k mnohým významným udalostiam a chcel by som vás uistiť, že urobíme všetko preto, aby sme podporili um, progres Európskej únie. V maji sa bude konať summit v Sibiu, ktorý bude veľmi dôležitý pre uh, formovanie našej budúcnosti, budúcnosti zjednotenejšej, súdržnejšej, demokratickejšej Európy. Uh, E, toto podujatie bude takisto príležitosťou na to, aby sme upriamili pozornosť európskych občanov na konkrétne výdobytky, ktoré boli dosiahnuté na úrovni EÚ, ako aj o tom, čo je potrebné urobiť na posilnenie európskeho projektu. E, chceme, aby naše predsedníctvo bolo orientované na občanov, čo znamená, že sa budeme snažiť lepšie odkomunikovať obsah európskej agendy a služby EÚ pre občanov. E, my sa e, ujímame tohto predsedníctva s tým, že chceme získať konkrétne výsledky a chceli by sme prispieť k tomu, aby silnejšia a súdržnejšia Európska únia bola prospešná pre život všetkých z nás. Takisto chceme presedzovať silné prepojenie medzi politikami únie a zásadou súdržnosti a medzi e, úniou občanmi. Myšlienka tejto súdržnosti predstavuje spoločnú európsku hodnotu. Naše priority sa zakladajú na štyroch pilieroch. Je to Európa konvergencia, Európa, Európa bezpečnosti, Európa spoločných hodnot prvom pilieri je našim cieľom presadiť a posilniť konvergenciu a súdržnosť, e, udržateľnú správu s cieľom e, prinašať e, prospech občanov, znižovať rozdiely v rozvoji jednotlivých krajín, podporiť podnikateľského ducha a posilňovať priemyselnú politiku. V rámci druhého piliera je našim cieľom bezpečná Európa. Bezpečnejšiu Európu možno dosiahnuť posilnením súdržnosti medzi členskými štátmi, ako aj um, čeliť e, e, bezpečnostným výzvam, ktoré nás ohrozujú e, chceme podporiť spoluprácu v oblasti bezpečnosti. Pokiaľ ide o tretí pilier, našim cieľom je Európa ako globálny hráč. Chceme eh, implementovať globálnu stratégiu s tým, že chceme zmobilizovať potrebné zdroje únie, podporovať politiku rozšírenia, takisto eh, podporovať aktivity v rámci nášho susedstva. Pokiaľ ide o štvrtý pilier, našim všeobecným cieľom je zvýšiť solidaritu a súdržnosť v rámci únie podporou takých politik, ako je boj proti diskriminácii, zabezpečenie rovnakých príležitostí pre ženy a mužov, ako aj posilnenie participácie občanov na európskom diskurze. Rumunské predsedníctvo by chcelo prispieť k vytýčovaniu cieľov na ďalšie e, viacročné finančné obdobie 20 až 20, 20, 2021 až 2027. Chceme e, dosiahnuť potrebné finančné zdroje na to, aby sme boli schopní financovať naše ciele v rámci tohto obdobia. Chceme to robiť aj e, v rámci spolupráce s Európskou radou, s Európskym parlamentom a komisiou. Tieto budú veľmi dôležité pre konečnú podobu finančného rámca. E, vysoká súdržnosť Európskej únie je pre nás veľmi dôležitá a je základom pre všetky európske politiky. Dôležitosť Európskeho parlamentu ako predstaviteľa občanov je pre mňa veľmi dobre známa, napríklad aj vzhľadom na moje dlhé pôsobenie v našom národnom parlamente, kde som pôsobil 12 rokov ako člen polnospodárskeho výboru Rumunského parlamentu aj ako predseda tohto výboru výboru po, e, v, štvor, v 4 roky. Chcel by som teda zdôrazniť, že budeme vždy k dispozícii na spoluprácu s vami s cieľom dosiahnuť čo najväčší pokrok v oblasti legislatívy ešte pred európskymi voľbami. V duchu e, tejto spolupráce by som chcel pokračovať a bude ma podporovať aj môj tým. Chcela by som, chcela by som sa poďakovať tomuto týmu za všetko, čo urobil a chcel by som som, drahá Rabina, tebe poďakovať za všetko, čo eh, si sama urobila v rámci eh, rokovaní, ktoré eh, viedli k našemu predsedníctvu. Chcem pokračovať v rovnakom duchu aj v budúcnosti. Potrebujeme byť e, reálni a pragmatickí. Nemáme k dispozícii veľa času na to, aby sme dosiahli dohodu, aby sme e, završili všetky e, postupy týkajúce sa príjmania legislatívy ešte pred ďalšími voľbami. Čas hrá proti nám a bolo by veľmi náročné a bude to náročné pre všetky inštitúcie, ale ja som presvedčený o tom, že sa nám to podarí a počítam na e, dobrú spoluprácu, ako aj konštruktívneho ducha všetkých e, spolupracujúcich orgánov, ako aj so zapojením občanov. Toto všetko je dôležité pre naše predsedníctvo. Európska únia má najvyššie štandardy ochrany bezpečnosti potravín vo svete a takisto pokiaľ ide o blaho e, zvierat, takisto Európska únia je na čele. Je potrebné, aby sme naďalej sa usilovali o o to, aby naše potraviny boli vyrábané e, spôsobom, ktorý neohrozuje životné prostredie. Legislatíva by mala tieto naše ciele odrážať a mala by podporovať rozhodovacie procesy a treba takýmto spôsobom e, posilňovať dôveru občanov v to, čo my ako politici robíme. Robi, používame, pritom aj, používame pritom aj systém hodnotenia rizik e, v oblasti potravinárstva. Tento systém musí byť transparentný a e, táto transparentnosť sa musí odrážať aj v rozhodovacom procese. Naše rozhodnutia vychádzajú z každodennej aktivity a vedúcej úlohy, ktorú zohráva Európska agentúra pre bezpečnosť potravín. E, táto agentúra je schopná mobilizovať e, veľmi silné vedecké E, kapacity s cieľom zabezpečiť všetky tie prvky, ktoré by mali byť obsiahnuté v návrhoch komisie. Európska komisia nás uistuje, že tento systém sa bude zlepšovať, že bude silnejší, bude dôveryhodnejší, ale pritom bude umožňovať aj inovácie a lepšie využívanie vedeckých poznatkov pri e, ochrane bezpečnosti potravín budeme veľmi aktívne pracovať na dosávaní týchto cieľov. Budeme podrobne skúmať pozmeňujúce návrhy, ktoré predloží parlament a návrhy komisie. My sme dospeli k záveru, že obe tieto inštitúcie majú rovnaké ciele, hoci niekedy môžu e, príjmať e, postupy, ktoré nie sú celkom zhodné. Chcel by som sa poďakovať e, pani spravodajkyni, ktorá je spravodajkyňou za túto oblasť bezpečnosti potravín, ktorá je veľmi dôležitá. Vážení členovia Európskeho parlamentu, vážení členovia Výboru pre životné prostredie, Vyzývam vás, aby ste s nami spolupracovali a počítam s vašim pochopením a podporou, ktoré sú dôležité, aby sme dosiahli pokrok do polovice, do polovice februára v tejto oblasti. Je potrebné, aby sme sa konkrétne zamerali na ciele obsiahnuté v návrhu komisie. A chceme, aby to príslušné nariadenie bolo prijaté na marcovej plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu. Zdravie zvierat zostáva jedným z hlavných cieľov pre dobré fungovanie a rozvoj a, a, tohto eh, odvetvia. Je to dôležité pre jednotlivé štáty aj pre celú EÚ. Z tohto dôvodu rumunské predsedníctvo bude pokračovať v diskusiách o tých najzávažnejších eh, chorobách zvierat a ich eh, cezhraničnej povahe. Africký mor ošipaných predstavuje veľkú výzvu pre EÚ už roku 2014 a ešte neprestane sa rozširuje. Žiaľ, je tá situácia v vážna a preto je potrebné nájsť účinné riešenia na e, výskyt tohto ochorenia. Rumunské predsedníctvo bude ďalej podporovať diskusie o Africkom more, ošípaných aj e, v rámci diskusí na rade, ale aj v rámci konferencie, ktorá bude na túto tému organizovaná. Na technickej úrovni e, rumunské predsedníctvo bude podporovať rozpravu o jednotnom prístupe zameranom na posilnenie preventívnych kapacít EÚ a všetkých štátov harmonizovaným spôsobom. Kladieme osobitný dôraz na biobezpečnosť ako všeobecný koncept predchádzania chorobám a ochrany zdravia zvierat. Ďalšou dôležitou témou, ktorú by chcelo predsedníctvo riešiť, je pokrok dosiahnutý pri implementácii akčného plánu EÚ pre boj proti mikrobiálnej rezistencii. V kontexte jednotného prístupu, tzv. prístupu One Health. Rumunsko eh, eh, určí, aké by mali byť prijaté ďalšie kroky s cieľom eh, podporovať osvedčené postupy pri boji Eh, k chorobám. Na túto tému sa bude konať eh, konferencia na ministerskej úrovni Bukurešti. Zdravie zvierat je takisto veľmi dôležitou témou eh, počas nášho poroku, keď budeme predsedať Rade EÚ. E, budeme vychádzať zo správ inšpektorov pre e, oblasť zdravia zvierat. E, v novembri, 14. novembra minulý rok boli, boli uverejnené niektoré závery a Ďalšou témou zostáva aj vývoz e, živých zvierat, ktorý je dôležitým zdrojom príjmov. Rumunské predsedníctvo bude sa snažiť identifikovať riešenia a osvedčené postupy, napríklad e, pokiaľ ide o zabezpečenie zdravia zvierat pri námornej preprave. V Bukurešti sa bude v rámci e, neformálneho stretnutia vedúcich predstaviteľov veterinár veterinárov konať na túto tému konferencia. Sanitárny sektor má za hlavný cieľ ochranu zdrojov rastlín, predovšetkým pokiaľ ide o lesy, vodné rastliny, divé rastliny a ďalšie. Pokiaľ ide o tú ochranu, tam má byť proti teda škodlivým organizmom, treba zabezpečiť bezpečný obchod efektívnymi kontrolami a treba zabrániť šíreniu chorôb rastlín na území Európskej únie. Toto ide nad rámec ochrany vysádzaných plodín. Ide tu o ochranu fauny a prirodzených produktov, ktoré sú z nej. Máme tu príležitosti, aby sme mali aplikovanú spoluprácu medzi Európskou úniou a IPPC aj v kontexte obdobia strategického plánu pre obdobie 2020 až 2030. Pokiaľ ide o fitosanitárne, fitosanitárne oblasť, tu sú opatrenia, ktoré sú veľmi dôležité aj v kontexte evolúcie rizik, ktoré tu máme, ktoré spájame v podstate s cestovaním ľudí, ale aj pokiaľ ide o pr- prenosy rastlín v rámci cestovania. A robíme to v kontexte ochrany biodiverzity a robíme to aj v kontexte možností celosvetového obchodu, ktoré sú príležitosťou pre všetkých. Je tu celá paleta organizmov, ktoré sú škodlivé pre rastliny, tieto ohrodzujú potravinový reťazec, ako aj pro výrobu krmív, zároveň sú škodlivé pre biodiverzitu, pre lesy a pre prírodu ako takú. Silena fastidiosa napríklad produkuje veľké škody viacerým hostiteľským rastlinám, a to v Amerike, v Ázii, ale aj v Európe. A preto si myslím, že ak upriamime našu pozornosť na prevenciu v tejto oblasti a zabránime tomu, aby sa tieto škodlivé organizmy šírili do ďalších krajín, tak z dlhodobého hľadiska sa nám podarí udržať veci pod kontrolou na to, aby sme zabránili šíreniu tejto choroby, hmatateľnými opatreniami. Takto znížime aj tie dopady. Dve nariadenia, pokiaľ ide o zdravie rastlín, 2016 až 2021 a takisto pokiaľ ide o úradné kontroly 2017 až 625, tieto sú označené ako také e, opatrenia na to, aby sme zabezpečili bezpečnosť potravín. Ide tu o posilňovať administratívnych kapacít kompetentných národných orgánov. Táto iniciatíva, ktorá patrí podstate bulharskému predsedníctvu, je aktuálna aj v rámci nášho obdobia a týmto sa podporí dialog medzi všetkými zúčastnenými stranami na to, aby tieto nové nariadenia priniesli maximálne efekty počnúť od decembra roku 2019. Z nášho uhla pohľadu ako rumunského predsedníctva na rade by som vás chcel uistiť, že chceme podporovať hĺbkový dialog ohľadne ochrany rastlín, chceme robiť aj osvetovú kampaň v rámci E, polnohospodárov, importérov, exportérov polnohospodárskych produktov, ako aj v širokej verejnosti. Je to pre nás veľmi dôležitý, dôležitá priorita v tom zmysle, aby sme lepšie pochopili hrozby, ktoré prinášajú tieto organizmy, ktoré sú škodlivé pre rastliny, ale takisto aj potrebu, pokiaľ ide o ochranné opatrenia, v rámci toho, že chceme stanoviť si nejaké globálne štandardy, pokiaľ ide o ochranu rastlín, na to, aby sme zabezpečili udržateľnosť výroby poľnohospodárskych produktov Medzinárodný rok zdravia rastlín v roku 2020 je veľmi dôležitý rok aj pre ochranu pôdy a preto by sme mali sa začať pripravať už na tieto, eh, na tieto oslavné podujatia, ktoré sa budú konať. Zároveň tu bude aj neformálne stretnutie predstaviteľov eh, z tejto oblasti v Krajove. Tu chceme upriamiť pozor na všetky kroky, ktoré budú organizovať členské štáty. Plánujeme takisto aj regionálnu konferenciu, ktorá zoskupí e, ochranné organizátory členských štátov ako aj asociácie, ktoré sa venujú oblasti ochrany rastlín, rovnako ako aj predstaviteľov z oblasti politiky, na to, aby sme sa dohodli na konkrétnych krokoch a našli najlepšie riešenia pre spoločné výzvy v našom regióne. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť a som k dispozícii v rámci reakcií na vaše otázky. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán minister, za vašu prezentáciu. Kolegovia, teraz, tak ako to už býva, budeme mať prvé kolo otázok. Každý dostane dve minúty. Ako najprv dostanú slovo koordinátori a predstaviteľi a politických skupín. Potom bude pán minister reagovať a potom nastane druhé kolo, kde dostanú slovo ďalší poslanci. Takže prvé kolo. Pani Grosted, nech sa páči. Ďakujem pekne. Tu som. Ďakujem pekne, pán minister, za to, že ste medzi nás prišli na náš výbor pre životné prostredie verejné zdravie a potravinovú bezpečnosť. Vaše rumúnske predsedníctvo bude musieť e, rokovať o novej SPP. Našmu výboru záleží na silnej ochrane životného prostredia a zaručení potravinovej bezpečnosti. Členské krajiny podľa mňa by mali kompenzovať e, poľnohospodárov e, za to, že podstupujú rizika pri eh, ochrane životného prostredia a klímy. Nová podmienečnosť eh, neznamená krok vzad, čo sa týka zazelenania SPP eh, v roku 2014 až 2020 a toto, táto ekologizácia by sa nemala týkať iba klímy, ale aj biodiverzity a boj proti difúznemu znečisteniu. Takže čo si vy o tom myslíte? Teda tento, táto ekologická tranzícia SPP. Ja som sa venovala aj nariadeniu o veterinárnych liekoch. Vy ste hovorili o mm, more ošípaných a možno, že by bolo dobre, keby ste povedali, ako Eh, vidíte vy vývoj tejto choroby v Európe a čo si myslíte o opatreniach rady v snahe proti tomu zakročiť? Hovorili ste aj o antimikrobiálnemu boju a boj proti odolnosti voči antibiotikám. Je to súčasťou vášho programu, ale rada by som chcela počuť viac o konkrétnych krokoch, ktoré tu chcete podstúpiť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Grostet. A teraz zostane slovo pán Brennan. Ďakujem pekne, vážený pán minister, za to, že ste prišli medzi nás. Tie hrozby, ktoré prinášajú klimatické zmeny, sú veľké. My si ich uvedomujeme a hovorili sme o nich opakovane, a to priamým aj nepriamým spôsobom. A vlastne aj prvá otázka, napriek tomu, že vzýšla z inej politickej strany, spomenula klimatické zmeny a ja sa na túto tému takisto chcem vyjadriť. Táto hrozba je veľká, pretože máme koho máme v Bielom dome, pretože si myslí, že situácia v Spojených štátoch amerických je taká, aká je, ako keby tam neboli klimatické zmeny, ale máme klimatické zmeny, máme globálne oteplovanie. Európska únia berie na vedomie túto situáciu a venujeme sa tomu aj v rámci našho výboru ENVY viaceré sektory v celej Európskej únie urobili veľký pokrok, pokiaľ ide o riešenie klimatických zmien, napríklad výroba energie, tam sa zredukovali emisie, ale jeden sektor, ktorý napriek tomu, že sa urobili nejaké zlepšenia, zaostáva aj naďalej v porovnaní s tým, čo by sa dalo dosiahnuť, a to je práve polnohospodárstvo. Vyčlenili sme finančné prostriedky v jednotlivých tranžách, a snažili sme sa urobiť e, kroky na prospech verejného sektora za verejné peniaze a mali sme to aj sluby, že budeme mať takéto riešenie v podobe redukcií emisí, ale zdá sa, že sa to nedieje v takej miere, ako by sme to boli očakávali. Takže sú tu určité obavy a tie mám aj ja. Berúc do úvahy to, že ste mali 18-minútový vstup a nespomenuli ste ani jeden krát klimatické zmeny a ja som počúval veľmi pozorne, takže sú tu obavy, Mám obavy, že z pohľadu rumunského predsedníctva ako keby klimatické zmeny sa nezdali byť veľmi dôležité. Dostali sme preklad stanoviska Hornej snemovne rumunského parlamentu, pokiaľ ide o návrhy e, stropov na rok 2018 a keď som si to prečítal, nezdalo sa mi, že rumúnsky predstavitelia by vnímali klimatické zmeny ako niečo dôležité. Takže ja si myslím, že predstavitelia tohto výboru skutočne musia byť uistení z vašej strany, že riešenie klimatických zmien je niečím, čo aj rumúnske predsedníctvo bude naďalej podporovať že využijete vašu predsedníckú taktovku na to, aby ste urobili všetko preto, aby financie, ktoré idú do polnospodárskeho sektoru, boli priamo prepojené aj s tým riešením klimatických zmien. Spojené národy nám povedali OSN, že už máme iba 12 rokov na to, aby sme zabránili ďalším zmenám ak týchto 7 rokov ďalších budeme mať ako prechodné obdobie, tak v podstate budeme mať iba 5 rokov na to, aby sme riešili klimatické zmeny. To vôbec nie je dobré a musíme urýchliť naše kroky. A zároveň klimatické zmeny sú na jednej strane hrozbou, ale je to aj príležitosť. Hovoríme tu napríklad o vytváraní miliónov pri, pri, pracovných príležitostí, milión pracovných príležitostí v Európskej únii. Takže na jednej strane je to hrozba, ale je to aj príležitosť a je to predovšetkým príležitosť, pokiaľ ide o tie zelené pracovné miesta. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz zostane slovo pán Demesmaker. Vážený pán minister, srdečne vás vítame v našom výbore srdečná vďaka za vaše úvodné slova. Dve otázky z mojej strany. Po prvé, pokiaľ ide o úlohu biotechnológie v kontexte polnohospodárstva budúcnosti, biotechnológia je dôležitým dôležitou inovačnou oblasťou, aj pokiaľ ide o výskum a rozvoj. Vážený pán minister, ja som Flám a Flámsko je regiónom, ktoré, ktorý vlastne udáva tón, pokiaľ ide o výskum v tejto oblasti. Ja si myslím, že nové biotechnologické, nový biotechnologický vývin môže priniesť určitý krok dopredu, pokiaľ ide o rezistenciu. Myslím tu teraz konkrétne napríklad na suchá a keď tu bude posilnená rezistencia, tak budeme môcť dosiahnuť väčšie výnosy. Takže v tomto kontexte, pokiaľ ide o najnovšie vyjadrenia Európskeho súdneho dvoru. Tie ma prekvapujú, pretože Európsky súdny dvor prijal také rozsudky, že tie najnovšie šlachtiace technológie, ako napríklad genom editing sa vnímajú, ako keby to bolo geneticky modifikované organizmy. To je trochu problematické, pretože takýmto spôsobom v podstate sa zabíjajú tie nové inovácie, sa znemožňujú, takže preto by som sa chcel spýtať otázku, ako vy vnímate tento rozsudok alebo záver Európskeho súdneho dvoru, akú úlohu vy vidíte pre biotechnológiu v kontexte konkurencie schopnej konkurencieschopného poľnohospodárstva zameraného na budúcnosť. A máte v tejto oblasti nejaké opatrenia, ktoré zamýšľate v kontexte vašho predsedníctva? Ďalšia otázka, napríklad ochrana, ochrana zvierat počas prepravy. V stručnosti ste to spomenuli. Napríklad minulý rok sme napríklad prijali stanovisko, pokiaľ ide o implementáciu nariadenia 1205, eh, pretože vidíme, že implementácia tohto nariadenia nie je implementovaná správnym spôsobom a sú tu možnosti ďalšieho zlepšenia. V rámci programu vášho predsedníctva tu je odvolávka, pokiaľ ide o ochranu zdravia zvierat na hraniciach, ale nehovorí sa tu teda nič o konkrétnej preprave zvierat. Uznávate to, že sú tu problémy, pokiaľ ide o implementáciu tohto nariadenia a sú tu snad nejaké opatrenia, ktoré by ste boli bývali naplánovali? Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pani Müller. Vážený pán predseda, vážená pani predsedníčka, vážený pán minister, chcela by som vám popriať všetko dobré v kontexte vášho predsedníctva. Stojíte pred ťažkými úlohami, sú tu dôležité zložky a témy, ktoré by sme chceli ešte pred európskymi voľbami uzavrieť, dotiahnuť do konca a preto si myslím, že potrebujeme nutne vašu spoluprácu, predovšetkým pokiaľ ide o prípravu, tak keď som sa pripravovala na tieto otázky, pozrela som sa na priority vašho predsedníctva. Tam som videla, že sústredíte skôr na tie dôležité veľké témy, ale dúfam, že aj témy nášho výboru nebudú opomenuté. Napríklad za ostatné mesiace som sa v tomto výbore, ale aj v kontakte e, v kontexte mojej práce vo výbore PEST zaoberala predpismy, ktoré sa týkajú bezpečnosti potravy a takisto aj pokiaľ ide o EFSU. Trochu ste už spomenuli EFSU z časti, ale takisto som dospela k záveru, že pokiaľ ide o EFSU, máme tam veľmi veľkých odborníkov, ktorí vykonávajú veľmi dobrú prácu a my musíme sa postarať urgentne o to, aby peňažné vybavenie tejto agentúry bolo patrične adekvátne, ale aj pokiaľ ide o pravidla, ktoré sa týkajú komunikácií o rizikových faktoroch, to je veľmi dôležité. Považujem to za dôležité preto, aby sme občanom dokázali sprostredkovať to, že do akej miery vlastne sú bezpečné naše potraviny a do akej miery sú fungujú tie procesy, ktoré sú vlastne za tým všetkým. Ja si uvedomujem, že detailné diskusie nie sú vždy jednoduché, ale táto téma je veľmi dôležitá na to, aby sa to preťahovalo až za obdobie po voľbách. Možno by ste nám mohli k tomu povedať niečo konkrétnejšie. A takisto by ma zaujímalo nasledovné. Týka sa to ďalšej témy, ktorá ma mimoriadne zaujíma. Intenzívne sme hovorili napríklad o smernici týkajúcej sa pitnej vody a momentálne tu čakáme na stanovisko rady k tomu sa však síce včera už vyjadril váš kolega, ale myslím si, že v oboch procesoch istotne budete zaangažovaní aj vy a istotne nám dokážete poskytnúť bližšie informácie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Hausling. Ďakujem pekne, vážený pán minister. A veľa ste si toho predsa vzali, hovorí pán Hausling, takže Myslíte si skutočne, že pokiaľ ide o otázku poľnohospodárskej reformy, pred voľbami sa dokáže ešte niečo zmeniť? Ja som skôr skeptický, pretože si myslím, že v rámci stanovisk za naše politické skupiny, pokiaľ ide o radu, sme nahony vzdialení. Možno by sme si mali e, predsa vziať nájsť určité kompromisné riešenia. Úprimne povedané, chýbajú mi tu niektoré body. Môžem v tomto iba podporiť pána kolegu Brenena. Polnohospodárstvo, pokiaľ ide o otázku klim- boja proti klimatickým zmenám, polnospodárstvo v tejto otázke takisto zohráva kľúčovú úlohu, to znamená, musí tu byť cieľ znižovania emisí, momentálne to ešte tak nevidím. A po druhé, pokiaľ ide o zodpovednosť, pokiaľ ide o biodiverzitu, ktorá je takisto na pleciach polnohospodárstva, aj tu sa musia nájsť riešenia a to sa nedá iba preložiť do iných oblastí, ako napríklad ochrana prírody, ale jednoducho polnospodárstvo v tomto kontexte musí takisto niečo robiť. To znamená, potrebujeme také metódy, ktoré budú menej zasahovať do biodiverzity ako takej. A preto konkrétna otázka. Včera som sa to spýtal aj vašich kolegov. Je tu veľká kritika Rumunska kvôli tomu, že sa strácajú bez parky a lesy vo vašej krajine. Kolega na to reagoval, že to tak nie je. Už si to začali riešiť. Ja si myslím, že si nemôžeme dovoliť to, aby členské krajiny potom v kontexte pravidel FFH nedosiahli tie ciele, ktoré tu máme. Takže myslíte si skutočne vy, že v Rumunsku teraz všetko už je tak, ako má byť? To je konkrétna otázka. A takisto sa musíme venovať aj tomu, aby sme e, podporovali trans- iniciatívy transparentnosti a všeobecné pravidla, pretože tu máme spoločné ciele. Podarí sa nám to ešte pred voľbami zvládnuť? výsledky výboru PEST dajú sa implementovať už teraz. Myslím si, že by to bolo dobrým signálom, ak by sme v podstate išli do volieb s tým, že povieme, že transparentnosť je skutočne pridanou hodnotou Európskej únie a predovšetkým pokiaľ ide o všeobecné pravidla týkajúcich sa potravín, že urobíme krok dopredu. Takže dúfam, že mám v tejto oblasti vašu plnú podporu, že tu dosiahneme niečo. A ešte posledná vec, podporím to, čo povedali moji predrečníci. Povedali ste, že preprava zvierat musia aj naďalej pokračovať. Viete, že sú tu problémy, ktoré s tým súvisia, ako to chcete doriešiť. Ja tu nevidím momentálne vo výhľade žiadne dobré riešenie, iba také, že skutočne znížime mieru počtu týchto preprav zvierat. Vážený pán minister, Nech sa páči, máte slovo a môžete odpovedať. Ďakujem pekne. Úprimne povedané, som tieto otázky aj očakával. A to preto, že som na pôde Európskeho parlamentu. Som vo výbore, v ktorom sa združujú všetky ciele SPP. A tá politika má dva hlavné ciele. Zaistenie potravinovej bezpečnosti a dodržiavanie istých zásad pri výrobe potravín, teda aby sa šetrilo životné prostredie a aby sme vyšli v ústrety očakávaniam spotrebiteľov a vyhovali aj, alebo reflektovali aj na obavy spotrebiteľov. A sú tu e, rôzne nástroje podpory v rámci SPP. Chcem sa vám ešte raz poďakovať za to, že nám, mne túto možnosť dnes dávate. Teraz sme v procese, kedy prepracovávame celkovo túto koncepciu v perspektíve rokov 2021 až 2027. Ide o istý proces vytvárania spoločnej plnohospodárskej politiky, ktorá by e, reagovala na očakávania a snažila sa ich splniť. respekt față de problematică. A pokiaľ ide o spomínanú problematiku, keď sa snažíme, aby sme boli presvedčiví, aby sme našej analýze dali dôveryhodnosť, tak chcem začať klimatickými zmenami, ktoré dnes Keď eh, ja, ja hovorím ako eh, bývalý inžinier a musím skonštatovať, že klimatické zmeny nie sú fikciou, ale realita. A aj pri nastavovaní SPP na nadchádzajúce 7-ročné obdobie treba, som o tom presvedčený, klimatické opatrenia majú svoje nezastúpiteľné miesto e, v spoločných politikách. Aby sme boli schopní čeliť tejto situácii, ktorá sa síce črta už dnes, ale nevieme ešte presne, aký rozsah bude mať ehm, do budúcna. Takže si myslím, že dnes na tomto výbore v rámci vzájomných vzťahov máme spoločný záujem, sme na rovnakej vlnovej dĺžke. Pokiaľ ide o ochranu životného prostredia. Aby sme boli schopní riešiť túto situáciu, tak v záujme spotrebiteľov, aj výrobcov, aj pestovateľov. Na același tým sa protežem, dar a ide tu samozrejme zároveň aj o ochranu životného prostredia. Životné prostredie, ale chceme aj využiť, vyťažiť eh, zo životného prostredia to, čo mm, človek potrebuje. musí sa to diať aj v záujme producenta zdravých plodín a potravín. Klimatické zmeny teda môžu byť môžu byť vyriešené aj inteligentnou interpretáciou a synergickými opatreniami. Na základe vedeckých poznatkov tým, že budeme používať nevyhnutné látky a technológie, ale treba zachovať harmóniu medzi človekom a prírodou. Nemôže to ísť na úkor ani jednej, ani druhej strany.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 a aj plevely, ktoré môžu ohroziť aj 30 alebo viac produkcie. A toto všetko musíme riešiť, a to som už povedal, tak aby sme zároveň chránili životné prostredie a biodiverzitu a zachovali ekologickú rovnováhu, ale aj záujmy výrobcov. Takže aby som to zhrnul. Opatrenia, ktoré sa nachádzajú v našom legislatívnom pláne, či už na úrovni parlamentu, rady alebo komisie, Myslím, že sme schopní riešiť problémy, pred ktorými stojíme. Ja súhlasím aj s rozhodnutím Európskeho súdneho dvora, ktorý sleduje túto diskusiu, a to veľmi zblízka. Vrátanie možných e, rozhodnutí na úrovni EÚ v oblasti biotechnológií. Mikrobiálna rezistencia to je najväčšia výzva pre verejné zdravie. Rumúnske predsedníctvo chce tiež prispieť k tomuto boju. Rumúnske predsedníctvo aj zorganizuje konferenciu, kde pôjde práve o túto tému mikrobiálnej rezistencie, vrátane záverov rady tiež na túto tému. Úplne oprávnene teda. Si kladieme otázky, ktoré ležia na srdci výskumníkov ale sú aj stredobodom záujmu jednotlivých eh, poľnohospodárov a štátnych orgánov. Ja hovorím tu o mori ošípaných. My sme už sami žiaľ zažili túto chorobu boli sme konfrontovaní so škodami, ktoré môže napáchať. Bolo to pred rokom 2016. Za dva roky sme boli konfrontovaní s následkami v rokoch 2015 a 16. Čiže táto choroba prešla tisíce kilometrov a ten vírus sa žiaľ sa dostal teda na naše územie a nabral obrovské rozmery. Ide aj o oblasť e, delty Dunaja, e, kde síce sa životné prostredie chráni, ale predsa len tam ten vírus prenikol a spôsobil veľa problémov. Aj rumúnsky štát sa to snaží riešiť. Vďaka podpore Európskej komisie sa nám podarilo izolovať postihnuté zóny. A za, na, zároveň sme nadviazali spoluprácu so susednými krajinami aj špecializovanými uh, oddeleniami Európskej komisie, aj medzinárodnými špecialistami. A prostredníctvom svojich skúseností môžu poskytnúť prostriedky, ktoré potrebujeme. a riešenie tejto situácie. O tom bude aj tá spomínaná konferencia v Bukurešti. Dúfam, že z toho vyplynú aj potrebné opatrenia, že sa zaručia aj investície do výskumu, tak aby sme v blízkej budúcnosti našli riešenie na túto metlu polnohospodárstva. Môžem vás uistiť, že keď si tento spoločný záujem uvedomíme, a už som hovoril, že čas je proti nám, kontexte všetkých politických udalostí, ale my, predsedníctvo spolu so všetkými ostatnými štruktúrami a špecialistami a tiež spolu s účastníkmi inštitucionálneho dialógu. Spoločne sa všetci pokúsime čo najskôr eh, doviesť do úspešného konca tie opatrenia, ktoré máme za cieľ. Klimatické zmeny, na tom nám všetkým záleží. pretože sú realitou a nie iba fikciou. Chcel by som sa pozastaviť ešte nad otázkou celkovej podpory poľnohospodárov. tak aby mohli využiť vo svojej každodennej práci všetky nástroje, ktoré existujú, vďaka ktorým sa môžu chrániť pred škodcami a chorobami, vrátane tých, ktoré môžu negatívne ohroziť e, produkciu a teda ich príjmy. Tomu musíme zaručiť potrebné zdroje z rozpočtu EÚ. Všetkých, ktorých ste sa pýtali, chcem uistiť, že že spoločne máme kapacitu nájsť odpovede na tieto výzvy v podobe konkrétnych opatrení. aj prostredníctvom priamej spolupráce medzi radou, parlamentom a komisiou. Chcem vás uistiť, že čoskoro sa začnú rysovať konkrétnejšie odpovede na tieto otázky. Ja som sa snažil odpovedať obecne. v kontexte možností, ktoré Európsky parlament má, aj teda spolupráca s ďalšími výbormi EMPL a Agri, Envy. Tam tiež pôjdeme predstaviť priority nášho predsedníctva. Je jasné, že sa od nás očakáva veľa. A my dúfame, že tieto očakávania splníme. Dobre, pristúpime k druhému kolu otázok. Poprosím, aby ste nepresiahli jednu minútu. Ďakujem. Pani predsednička, dobrý deň, pán minister. Vy ste e, hovorili pomerne dlho o vašich prioritách, e, ale e, pretože hovoríte o konkrétnych veciach, ja by som sa chcela spýtať na stanovisko tohto výboru, pokiaľ ide o budúcu polnospodárskú politiku a tu ide o ekonomickú a environmentálnu výkonnosť tohto pripravovaného paktu, pripravovanej spoločnej polnospodárskej politiky. Pokiaľ ide o vás, myslím si, že ide o príležitosť pre pre e, polnospodárskú politiku a je potrebné, aby sa tieto environmentálno-polnospodárske aspekty naďalej e, e, prepájali, najmä pokiaľ ide o výrobu proteínov, takisto výrobu, spotrebu, teda používanie biologických materiálov na výrobu Ehm, palív ehm, ako aj potravín. Ehm, európsky občania do istej miery e, niektoré z týchto vecí odmietajú. Ja by som chcela zdôrazniť skutočnosť, že je potrebné nájsť alternatívy, pokiaľ ide o používanie rastlín v prospech nových šlachtiteľských technológií. Uh, e, Ďakujem. Ďakujem, pani Serbo. Veľmi pekne ďakujem. Eh, Vítam vás, pán minister. Želám vám veľa úspechov v nadchádzajúcom poroku. Vaša úloha je veľmi náročná, pokiaľ ide o rokovania o novej SPP. Nový navrhovaný balík ponúka vyššiu flexibilitu členským štátom a pokiaľ ide o eh, ten ekologický komponent, tak tento možno na národnej úrovni vysvetľovať rôznymi spôsobmi. Existujú, eh, sú to témy, ktoré sú veľmi široké také a ktoré súvisia s mierou ambicioznosti. Mohli by ste nás uistiť, že podporovanie trvalo udržateľných bio praktík bude pre vás prioritou pri rokovaniach rady. Môžete e, slúbiť, že nepodporíte to, aby e, e, znárodňovanie SPP v niektorých štátoch by mohlo byť v rozpore s niektorými ďalšími oblastiami, kde sa dôraz skladie, dajme tomu na produkciu biopotravy a podobne. Ďakujem. A pán minister, takisto by som vás chcel privítať v Európskom parlamente, chcel by som vás privítať vo výbore pre životné prostredie. Želáme vám veľmi úspešné predsedníctvo. Hovorili ste 20 minút, ale žiaľ, neodpovedali ste konkrétnym spôsobom, e, tak ako sme na to v tomto výbore zvyknutí. Pani Grost sa pýtala na organické polnospodárstvo, vy ste na to riadne neodpovedali. E, ja som takisto mal podobnú otázku, ale nebudem ju opätovne klas, pretože pani Krostet, ako aj kolegyňa Tatiana túto otázku položili predo mnou v, veľa peňazí, 5,9 miliardy eur je však e, už vyčlenených v tomto programe. Rumunsko je jeho súčasťou. Ide o program e, týchto lokalít európskeho významu. Eh, sú to predovšetkým zalesnené oblasti. A takisto eh, polnospodári musia mať možnosť vyjadriť sa k tomu, akým spôsobom sa ich eh, pozemky využívajú a v niektorých prípadoch je potrebné im platiť priame kompenzácie. Aký je váš názor na túto otázku? Ďakujem. E, ďakujem pani predsednička. Chcela by som sa aj poďakovať pánovi ministrovi za jeho dnešnú prítomnosť. Uh, hovorili ste o antibiotickej rezistencii voči antibiotikám. Um, uh, parlament uh, Eh, eh, takisto v tejto oblasti veľa pracuje vrátane pani Kostet. Eh, vy v Rumunsku zrejme tejto oblasti venujete pozornosť, pretože je veľmi dôležitá pre polospodárstvo a potravinárstvo. Teraz pokiaľ ide o africký mor ošípaných, pracuje sa na vývoji liečiv, ktoré by bojovali proti tejto chorobe, ktorá je veľmi problematická. A teraz eh, Teraz pokiaľ ide o eh, tieto choroby, tieto sú veľmi nebezpečné pre eh, zvieratá, ako aj pre dobytok Pán minister, ehm, vypočul som si so záujmom vašu prezentáciu, keď ste hovorili o eh, novej spoločnej hospodárskej politike. Ehm, eh, toto je, eh, táto politika je pre mňa, pre mojich kolegov predmetom, ktorý má byť predmetom skúmania na budúcom parlamentom zhromaždený, pretože potravinárstvo je veľmi dôležité, rovnako ako potravina bezpečnosť. Pokiaľ ide o túto bezpečnosť, Francúzsko počas Rady pre polnospodárstvo a rybolov v decembri 2018 navrhlo vytvorenie Európskej vyšetrovacej jednotky, ktorá by skúmala túto oblasť. Táto by mala vyvíjať koordinované aktivity, ako aj dohľad na európskej úrovni. Mohli by ste mi prosím povedať, či rumunské predsedníctvo má vo mysle podporovať a uľahčiť vytvorenie takejto európskej vyšetrovacej jednotky v rámci nadchádzajúceho obdobia. Ďakujem. E, ďakujem, pani predsednička, vážený pán minister. Ehm, Svetová zdravotnícká organizácia ehm, pre rok 2019 vyhlásila ehm, niektoré oblasti za najväčšiu výzvu vrátanie systému e-health. Ja si myslím, že tento systém, pokiaľ nebudeme konať rýchlo, je veľmi ohrozený. Dôležitým E, e, ale tuto je zrejme veľmi dôležité bojovať proti neodôvodnenému používaniu a zneužívaniu e, antibiotík. V rámci vášho predsedníctva bude potrebné prijať veľmi dôležité rozhodnutia, pretože sa budú konať rôzne podujatia, kde budú nielen ministria, ale aj rôzni ďalší experti, ako aj poslanci vrátane pani Klostet, ktorá je už dlhodobo aktívna v tejto oblasti. Chcel by som sa teraz spýtať na africký mor ošípaných. Ako vnímate e, výmenu osvedčených postupov v tejto oblasti? Ako si myslíte, že by mohli členské štáty pomôcť Rumunsku? Žiaľ, v Rumunsku je počet výskyt alebo výskyt tohto onemocnenia na vzostupe. Ja mám len krátku otázku. Hovorili sme o veľkých mesožravcoch, e, keď hovoríme o e, vlkoch ale e, na Slovensku bola vypracovaná prípadová štúdia, ktorá ukazuje, že sú tam vlci, ktoré nemajú africký mor ošípaných, takže naozaj tie veľké mesožravce, ako sú vlky, sú kľúčovou súčasťou ekosystému a existujú rôzne argumenty v prospech aj proti e, vlkom. E, ďakujem. E, toto bol zasa, bolo ďalšie kolo otázok, bolo ich dosť. Samozrejme, to všetko, čo sa pýtate, je potrebné. Pokiaľ ide o, o proteínové e, plodiny. Toto je dôležitá téma nášho predsedníctva. Pre nás je to oblasť nášho záujmu vzhľadom na viaceré otázky, ktoré potvrdila veda, ale aj samotná prax polnospodárov. tom momente, keď sa zniží používanie herbicidov, čo je opatrenie nevyhnuté z hľadiska ochrany životného prostredia, čo má polnospodár ako náhradu použiť, akým spôsobom nahradíme herbicídy tak, aby e, mohli farmári ešte stále plnohodnotne využívať e, svoju pôdu a dosiahnuť e, výsledky v podobe dobrej úrody. Ako aj v podobe udržiavania svojho hospodárstva. To je výzva, ktoré treba čeliť. Po druhé, Európa závisí od dovozu. Európa je veľkým spotrebiteľom soje, dováženej soje. A žiaľ, hovoríme o geneticky modifikovaných organizmoch. tejto súvislosti my e, zaradíme na program rokovania 28. otázku proteínových e, plodín. Je dôležité, aby sme e, urobili ak akúsi e, inventúru, akýsi prieskum situácie v tejto oblasti, aby sme mohli iniciovať všeobecnú diskusiu na túto tému a aby sme podporili jej význam v rámci e, SPP ako aj e, zaujali stanovisko k pestovaniu týchto bielkovinových plodín. Otázka je, ako obrábať pôdu, to je otázka pre samotných farmárov, ale ďalšia otázka je, ako e, riešiť otázku hnojiv a produkciu plodín, ktoré zabezpečia potreby v oblasti potravín a ktoré takisto prinesú potrebné finančné výsledky farmárom, ktorí budú motivovaní, aby e, na trh uvádzali bezpečné produkty. Používanie tohto nástroja, ktorý súvisí so zavádzaním nových e, rastlinných druhov, ako aj s tým pojmom ekologického poľnohospodárstva, Vychádza z toho, čo ponúka samotná e, príroda a sú to tie e, biologické e, vklady prírody do genómu rastlín je potrebné ich využívať bez toho, aby sme boli nutení e, používať chemikálie. Čiže toto je odpoveď na tú vašu otázku týkajúcu sa biologického polnospodárstva, biopotravín, ako aj e, súvisiacich tém. Naši Farmári musia čeliť mnohým takýmto výzvam, ako zabezpečiť dostatočnú produkciu proteínových plodín v EÚ. Je možné to dosiahnuť? Ak mm, budeme vedieť, aké sú podmienky v jednotlivých krajinách EÚ. Ale Ja ako predseda Rady pre poľnohospodárstvo dokážem zohľadniť e, záujmy jednotlivých členských štátov dosiahnuť pokrok v tejto oblasti. Ja aj moji kolegovia máme dlhoročné skúsenosti s plnospodárstvom a môžem vás uistiť, že môžeme sa vždy stretnúť, môžeme hovoriť na dvostrannej báze tak, aby som ja ako minister mohol uh, s vami hovoriť o konkrétnych opatreniach, ktoré by sme mohli prijať. V súvislosti s programom Nature 2000 ako aj s e, existenciou tých finančných prostriedkov, o ktorých ste hovorili. Ja vám ďakujem za váš záujem. Da? unitate de forță pe care să o putem crea. Vom analiza această propunere. Samozrejme, my podrobíme vaše návrhy, návrh Francúzska. E, v dôkladnej analýze išlo o návrh o vytvorenie vyšetrovacieho orgánu e, ja budem mať možnosť sa rozprávať s kolegom Didierom, ale kým sa tak stane, by som vám chcel povedať, že toto rozhodnutie bude potrebné urobiť so súhlasom všetkých ostatných členských štátov. ktoré sa pochopiteľne na tejto diskusii zúčastnia. a dostanú príležitosť na to, aby vyjadrili svoj záujem aj to, aké sú praktické možnosti vytvorenia takéhoto orgánu, tak aby bol operatívny, aby bol efektívny. Na každom stretnutí, ktoré budeme organizovať my ako rumunské predsedníctvo, budeme v zásade pozývať poslancov z príslušných výborov. Ja sám sa o to postaram, pretože my si veľmi dobre uvedomujeme, aké sú naše spoločné záujmy a to, že ide o to, aby sme spoločne čelili výzvam, pre ktoré sme postavení. My spoločne musíme hľadať riešenia a môžete byť uistení, že pokiaľ ste to ešte nedostali, určite dostanete pozvania na naše konferencie a my budeme s vami s veľkou radosťou spolupracovať. Berte to prosím ako priame pozvanie ministra polnospodárstva, aby ste prišli do Rumunska, aby ste prichádzali na naše stretnutia, aby sme mohli hovoriť o otázkach, ktoré ste tu dnes otvorili. Stretnete sa s ľuďmi z oblasti výskumu, sú to ľudia, ktorí majú dlhoročné skúsenosti a určite budeme môcť eh, viesť veľmi plodné diskusie, aby sme našli čo najlepšie riešenia pre náš spoločný úspech. Populácia de carnivori mari. Evident, pokiaľ ide o tie veľké mesožravce. E, e, samozrejme, je to vec, e, ktorá je dôležitá pre mnohé členské štáty a Rumunsko ako predsednická krajina zdieľa záujem o túto oblasť, ako aj s tým súvisiace obavy. Na e, stretnutí, ktoré zorganizujeme v Kopako tak budeme, sa budeme usilovať o to, aby sa e, v tejto oblasti dosiahla rovnováha. Ja s vami pochopiteľne súhlasím, ja zdieľam všetky tieto témy, ale To znamená, koľko by malo byť e, týchto zvierat, aký by mal byť ich e, početný stav aby sa zachovala biodiverzita, ale aby sme na druhej strane chránili aj polnospodárov, aby sme eh, ochraňovali napríklad eh, dobytok alebo ďalšie zvieratá pred útokmi vlkov. Skutočne veľké mesožravce môžu v tomto smere robiť veľké škody a to treba riešiť. Ďakujeme pekne, vážený pán minister, za čas, ktorý ste s nami strávili. Želáme vám veľa úspechov v najbližších mesiacoch a takisto vám želáme veľa úspechov, pokiaľ ide o tie oblasti a zložky, ktoré treba v tejto oblasti ešte dotiahnuť do konca. Popoludní tu budeme mať pani, pán ministra zdravotníctva, takže uvidíme sa. Ďakujem pekne.